Dobre, takže spustíme sa do práce. Mali by sme... Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. E, dôkladne vložte kartičky do prístrojov. Nemáme tu žiadnu kontrolu, takže sa spoliehame na profesionalitu našich technikov. Najprv budeme hlasovať o rozpočtovej, teda názore rozpočtového výboru pre pomoc Afganistanu. Pani Jatemaki je spravodajkyňou. Takže sme pozmeňovací návrh číslo 2. Kto je za? proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 6, kto je za, proti, zamietnutý, sedmička, za, proti, Myslím si, že toto musíme overiť. Takže sedmička, hlasujeme. Hlasovali ste všetci? Končíme hlasovanie. Schválený. Osmička. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Deviatka, hovoríme na tému Afganistan. Deviatka, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 10 za? Proti? Zamietnutý. 11, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 12, s pozmeňujúcim návrhom 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 13. A? Proti? Zamietnutý. 14. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 17. Za? Proti? zdržali sa, zamietnutí. 18 za, proti, zdržali sa, schválení. Číslo 19, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 21 nie, 20. 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Číslo 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Môžeme to overiť, keď chcete, ale je to zamietnuté. 22, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 23, <clears throat> kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutí. 24, kto je proti, pardon, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutí. A konečné hlasovanie elektronicky. Hlasujeme teraz. Končíme hlasovanie. Takže 32 za, 4 sa zdržali a nikto proti. Blahoželáme pani Jatemaki. Teraz Gruzinsko. Správa pána Liseka. Pozmenujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. Overíme. Dobre, takže hlasujeme. 13. Končíme hlasovanie. Schválený. 14. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? schválený. 15. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. A rovno na 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. 20. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 21 s pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 22, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 20, 23, 23, kto je za, proti, musíme overiť. Takže hlasujeme o 23. Teraz. Končíme hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. Váš mobilizačný plán vám nevyšiel. Dobre, takže poďme na ďalší, ďalší pozmenujúci návrh. 24-25, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 26. Kto je za? 20, e, proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 27. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 29, kto je za, proti, kto sa zdržal? Overme. Takže 29. Hlasujeme teraz. Končíme hlasovanie. Prijatý. 30. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromis číslo 2. Kto je za? 30? Dobre, vrátime sa k 30. -ke. Otvárame teraz hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválený. Tá istá väčšina, ale to už som tu videl. Takže kompromis číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 32, kto je za, proti, zdržali sa. Overme. 32 hlasujeme. Hlasovanie končí. Zamietnutý. 34, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 37, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 38 za, zdržali sa, eh, pardon, proti, zdržali sa, to musíme overiť. Hovoríme o 38. Hlasujeme teraz. Končí hlasovanie. Takže schválený. Prešlo to o 4 hlasy. Overme ešte raz. 39. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 40 za. Proti? Zdržali sa? Myslím, že je zamietnutý, ale overme. 40 hlasujeme. Končíme hlasovanie. Takže schválený. 41 za. Proti. Držali sa. Opäť to overme. 41. Hlasujeme o 41. Končí hlasovanie. Schválený o dva hlasy. 42 za. Ďakujem proti. Overme. 42. Hlasujme teraz. Končí hlasovanie. Zamietnutý, pretože je to remíza. Mm, na budúce uh, si dáme miesto kravaty motýlka, eh, slovná hra z angličtiny. Za, proti, zdržali sa. Myslím, že je schválený. Takže overíme 43 ešte raz. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Schválený. Poďme na 44 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 45 za. Proti. E, e, proti. Schválený, ale asi schválený, ale overme. 45 hlasujeme. Končí hlasovanie. Zamietnut... Nie? Uh, e, schválený. Kompromis číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 47 za proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme? Dobre, hlasujeme o 47. teraz. Končí hlasovanie. Schválený. 48, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 49 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválení. 52 za, proti, zdržali sa schválení. 53 za, proti, zdržali sa Myslím si, že to musíme overiť. 53. Hlasujeme. Končí hlasovanie. Schválený. 54 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis číslo 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 58. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Myslím si, že to musíme overiť. Takže 58. Hlasujeme teraz. Končí hlasovanie. Schválený. 59, kto je za? Proti, zdržali sa, schválený. E, preambula pozmejúceho navrhu 1, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutí. Overíme. Hlasujeme teraz. Končí hlasovanie. Zamietnutý. Číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Poprosím vás o overenie, takže hlasujeme znova číslo 2. Končí hlasovanie. Takže schválený, dokonca aj s vašim hlasom. Kompromis číslo 1, kto je za, zdržali sa, schválený. 6, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 7 a 8 spolu sú rovnaké. Dobre, kto je za? Proti, zdržali sa schválení. 9, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnutí. 10 za, proti, zdržali sa schválení. 11 za, proti, zdržali sa schválení. 12 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že zamietnutí, ale overme si to. 12. Hlasujeme teraz. 12. Končíme hlasovanie. Ana je proti. Pán Svoboda je proti. Takže 20 k 19 schválený. INTA výbor. Blok až po osmičku. Nie, 1 až 7. 1 až 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Takže elektronicky hlasujeme teraz. Bod 8. Dobre, do sedmičky to bolo áno, a teraz 8. Kompromis číslo 5 nie je schválený. Preto sme o tom hovorili, pretože si spomínam, že 5 bola e, schválená a potom sme to preskočili. Ako vždy máme pravdu, nie? Takže hlasujeme teraz elektronicky, hlasujeme. Ešte stále dvaja musia hlasovať. Hanes Svoboda a ešte niekto iný. Končíme hlasovanie. Vynikajúco schválené. Blahoželáme pánovi Lisekovi.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 Žiadosť Chorvátska o členstvo Európskej únii. Poprosím vás, tí, ktorí chcete opustiť miestnosť, nech sa páči. A tí ostatní, tu zostaňte s nami. Prístupová e, zmluva e, zmluva o pristúpení Chorvátstva k Európskej únii. Takže poprosím, zvážme to, že pre Chorvátsko aj pre Úniu sa jedná o dôležitý okamih a podľa toho sa patrične zariadíme. Budeme hovoriť spoločne o bodoch 7 a 8 vzhľadom na to, že návrh odporúčaní e, súhlas k pristúpeniu Chorvátska v Európskej únii a prívodnej správy Eh, obidva, pre obidva sú spravodajstvom Hane Svoboda a sú, spolu súvisia tieto dve veci. Takže Chorvátsko ukončilo prístupové rokovania k členstvu EÚ 30. júna. Rada požiadala Európsky parlament o súhlas. Podpis prístupovej zmluvy je plánovaný na 19. decembra vo Varšave a potom sa spustí ratifikačný proces v členských štátoch aj v Chorvátsku s cieľom privítať 28. členský štát EÚ k 1. júlu 2013. Takže musíme e, vyjadriť súhlas. Teraz požiadam e, pána spravodajcu, pána Svobodu, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne, pán predseda, za udelenie slova. Ako povedal predseda, ide o bod 7 a 8. Bod 8 je asi e, ťažiskový, ale relatívne jednoduchý. Podľa mňa e, treba v obidvoch prípadoch odpovedať áno, teda čo sa týka pristúpenia Chorvátska k EÚ. E, dlho sa vyjednávalo s Chorvátskom. Tieto rokovania boli vždy sprevádzané správami z tohto výboru, ktoré potom išli na plénum a taktiež sa hovorilo o potrebách reforiem v jednotlivých oblastiach. Tento parlament eh, vždy zaujal nasledovné stanovisko. Bolo kritické voči Chorvátsku, ale vždy sme ich aj eh, pozbudzovali v realizácii eh, reforiem mm, a takým spôsobom, aby to Chorvátsko aj dokázalo uskutočniť. Krajina mala uzavrieť vyjednávania v roku 2009, ale nakoniec sa to e, naozaj posunulo až do roku 2011 a stihne, sa to ešte počas tohto volebného obdobia. Mm, samotné pristúpenie by malo byť v polovici roku 2013 a preto ešte tento rok chceme e, súhlasiť, vyjadriť súhlas s touto zmluvou o pristúpení. Ako už bolo spomenuté, 19. by sa to potom malo podpísať vo Varšave. Ja myslím, že rokovania ukázali, že zásadné e, body, o ktoré žiadal tento parlament, sú do takej miery splnené, že naozaj môžeme súhlasiť s výsledkom vyjednávaní. Ja som vždy hovoril, že to nie je iba e, otázka týkajúca sa Chorvátska, ale celej oblasti, pretože vieme, že e, e, ďalšie pristúpenie nebude v najbližších rokoch, pretože sa ešte so žiadnou krajinou nevyjednáva. Uvidíme, ako rada rozhodne v decembri tohto roka, ale vychádzame z toho, že tie rokovania nebudú trvať tak dlho ako v Chorvátsku, tak aj tak e, sa v najbližších rokoch e, nepočíta s nejakým prispúsením, pristúpením. Pardon. Takže toto rozhodnutie je o to dôležitejšie, pretože to nie je koniec e, tohto postupu, ale skôr je to zelené, zelená pre integráciu tejto oblasti. Ale z príkladu Chorvátska vyplýva, že si každá krajina musí vytvoriť tie správne podmienky a až potom sa snažiť o pristúpenie. Takže ja by som odporúčal, aby sme povedali áno pristúpeniu Chorvátska. A ja myslím, že to je aj e, najdôležitejšie rozhodnutie tohto parlamentu a ja dúfam, že sa to podarí e, ešte jedna vec, na ktorej sme e, rozmýšľali. Ja by som chcel akési sprievodné uznesenie, kde by sme poukázali na to, čo ešte musí Chorvátsko na tejto ceste k EÚ e, spraviť. Nevidím veľké problémy s ratifikačným postupom, ale e, predpokladá to, že Chorvátsko ešte tie e, jednotlivé e, reformné kroky v v oblasti spravodlivosti, sociálnej, hospodárskej politiky aj uskutoční. A teda, že v e, Chorvátsku vo vzťahu s občianskými e, právami vrátanie práv e, menšín, nielen vo vzťahu so srbskou menšinou, ale aj tých menšín ktoré majú inú sexuálnu orientáciu. Jednoducho, že sa tu ešte urazí kus cesty, pretože boli aj isté negatívne e, prípady, ktoré sme kritizovali, takže ja naozaj dúfam, že Chorvátsko z tohto, z týchto iba dvoch príkladoch e, vyvodí závery. No a niektoré výbory ešte predložili pozmenujúce, doplňujúce návrhy všetci sa vyjadrili, že áno, Chorvátsko má pristúpiť, tá ratifikácia by mala byť čo najrýchlejšia, ale e, Chorvátsko si musí byť vedomé toho, že e, je tu aj otázka spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom a taktiež navracanie utečencov, aj e, otázka vnútorného trhu, environmentálnej politiky, mm, napríklad aj diskriminačná politika. Jednoducho toto sú všetko oblasti, kde Chorvátsko ešte musí e, veľa toho spraviť. Vieme, že sa to netýka iba Chorvátska, ale aj niektorých členských krajín EÚ, e ale Chorvátsko je teraz prísluhom e, konaní, takže sa ich to obzvlášť týka. Teraz môžeme, pán predseda, o tejto mojej správe diskutovať. Ja dúfam, že budeme pracovať tak rýchlo, aby sme 20. novembra e, v e, Štrásburgu mohli na výbore hlasovať a potom 1. decembra tu v Bruseli e, dospejeme k rozhodnutiu, teda že parlament sa vyjadrí za. No a to bude ukončenie dlhoročnej snahy, ale predsa len sa vyznačuje vzájomnou sympatiou a ešte chcem povedať, že Chorvátsko, jednotlivé vlády aj strany vždy e, rešpektovali názor tohto parlamentu. My sme to totiž to robili pro, spôsobom, keď, kedy sme sa mohli vyjadrovať možno aj kriticky, ale vždy e, bola z našej strany aj sympatia vyjadrená, takže preto je taký dobrý vzťah medzi nami a tými kandidátmi na pristúpenie. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že pozitívny signál nielen pre nás, ale aj pre e, krajiny v tej oblasti, ale aj všeobecne, pretože môžeme e, dokázať, že veci sa môžu hýbať vpred, nikdy niekoho nezastavili, rozširovanie EÚ a pri Chorvátsku čakáme nielen na ich e, vstup, ale tešíme sa aj na e, nových kolegov, ktorí sa stanú poslancami, dúfame čím skôr. Teraz pán posel, v tieňový spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem položiť otázku, kedy presne sa bude hlasovať v Štrásburgu, pretože malo to byť povedné 14. E, teraz e, pán kolega hovoril o 20 ja bojujem za piatky v Štrásburgu. Ja by som veľmi rád zasadala aj v sobotu, v Štrásburgu, ale to je možno predsa len prehnané. Ale e, tom pôjde o 90. By, išlo o 99. výročie e, Ota von Habsburga a on vždy sa zasadzoval za e, Chorvátsko ako člena, bolo by to symbolické. Takže nemyslím si, že by to e, malo byť 24. E, bol by to skôr 17. že? November. Dobre, ďakujem za upresnenie. Ale dobre, teraz vážne som asi e, najstarší služby konajúci tieňový e, spravodajca a chcem sa preto poďakovať kolegovi Svobodovi za naozaj dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu vo vzťahu s, s pristúpením Chorvátska. Je to podľa mňa naozaj historická udalosť. Nemali by sme zneužívať výraz historicky, ale pred 20 rokmi, dnes pred 20 rokmi som bol v Chorvátsku a vtedy tam zúrila najbrutálnejšia vojna. E, viac ako 100 tisíc ľudí na jeseň roku 91 boli vyhnaní zo svojich domovov, bol e, zničený Vukovár a keď toto niekto zažil na vlastné oči desiatky tisícok e, mŕtvych, viacerí museli opistiť svoje domovy. No a, a pozrite sa, kde sme o, o 20 rokov neskôr. Naozaj podľa mňa je to e, historické. Ja som šťastný, e, že môžem naozaj zažiť toto pristúpenie Chorvátska, aj keď to trvalo dlho, 20 rokov a chcem povedať, že som veľmi rád, že e, tento výbor to dokázal a aj plénum mm, sa k nám pripojilo, aj e, kolega Svoboda o tom hovoril e, rok 92 naozaj boli aj tí, ktorí boli proti. Ale my si tu musíme v tomto parlamente stanovovať isté dátumy, aj keď vieme, že sa môžu zmeniť, ale musíme jednoducho vyvíjať istý tlak, pretože inak nedosiahneme nič. A e, bude to e, odložené na svetého Dindy. No a aj maďarské e, predsedníctvo má na tom veľké zásluhy. Ja myslím, že je to v prvom rade zásluha e, Európskeho parlamentu, pretože tento e, postup prekonal mnohé prekážky a teraz sa to končí úspechom a ja chcem povedať, že žiaden, e, žiadna kandidátska krajina eh, doteraz nemala za úlohu e, splniť takéto opravnené alebo aj neopravnené požiadavky. A e, e, Chorvátsko sa niekedy správalo ako matka, ktorá vychovala 7 e, detí a potom musela pri 8 dobehnúť to, čo možno, že zameškala pri tých 7 predchádzajúcich. A ešte niečo chcem povedať k e, tomuto vášmu dokumentu, pán e, kolega. Ja dúfam, že kolega Brok ťa príliš veľmi nezamestnáva. Ja si myslím, že by sme sa mali zamerať na jednu vec, a o tom sme aj hovorili my dvaja medzi sebou, No tá, to sprievodné uznesenie, to, čo sa týka legislatívneho textu, na tom sa zhodneme, áno, chceme odpovedať áno, ale to sprievodné uznesenie, samozrejme, tam treba spomenúť aj kritické body, ale predsa len by sme asi nemali klásť eh, príliš veľký dôraz na to, čo si tu jednotlivé strany myslia, čo je správne a čo nie. Je to teraz dobre naformulované, je to relatívne eh, stručné. Nachádzame sa eh, aj v dosť zložitej zložitom období blížia sa chorvátske voľby. My nechceme nejako zasahovať do ich vnútornej e, politiky a taktiež e, bude prebiehať dosť zložité referendum v Chorvátsku a e, my by sme e, protivníkom EÚ v Chorvátsku nemali nahrávať do karát. Preto si myslím, že by sme sa mali obmedziť na to zásadné a čo najmenej vnútornej politiky vložiť do tohto sprievodného uznesenia. Ja mám niekoľko e, pozmeňovacích, doplňujúcich návrhov pre v mene našej frakcie. Trošku e, chcú e, ten text dokonca skrátiť a nie predlžiť. Takže ide o, o, o návrhy ako znenie e, skrátiť. No a pri druhom čítaní môžeme o tom ešte podrobnejšie hovoriť ale ak, e, ja by som chcel e, takéto niečo navrhnúť aj ostatným frakciám. A ešte jedna prozba na e, kolegu Svobodu. Ja som nespravil jeden návrh, pretože si myslím, že on by to spravil sám najlepšie. Je v závere dôležitý bod 16, kde sa hovorí, že vítame alebo podporujeme podpísanie zmluvy o pristúpení a pripravujeme pristúpenie Chorvátska k EÚ a ešte predtým je bod, kde e, e, vítame ukončenie e, rokovaní a e, potom je tam ale a spomínajú sa ešte tie problémy, o ktorých treba diskutovať, ale predtým sa hovorí, že rokovania sú uzavreté, takže už potom nemôžeme od Chorvátov nič e, žiadať, e, nič, čo nežiadame ani od už členov EÚ, takže navrhujem, aby bod 16 a bod 1, aby sme to nejak posilnili v úvode, aby bolo jasné, že podporíme túto e, zmluvu o pristúpení, aby to bolo hneď v úvode a dobre, a neskôr môžeme e, spomenúť tie body, ktoré sú ešte otvorené, potom sú aj k tomu pozmeňovacie doplňujúce návrhy je ich niekoľko, ale snažia sa e, z nej neskrátiť a nepredložiť, ako som už povedal. Takže toľko e, z mojej strany úvodom. Ešte sa chcem poďakovať všetkým frakciám za vynikajúcu spoluprácu. pripojiť predrečníkom, ktorí e, blahoželali spravodajcovi a myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že Chorvátsko si zaslúži završiť tento zdlhavý e, rokovací vyjednávací postup. No a zhodneme sa na tom, že v tomto procese Chorvátsko naozaj využilo všetky dobré príležitosti, ktoré sa mu naskytli, a to povedal aj samotný spravodajca. Ale ja si myslím, že dnešná rozprava by mala rešpektovať všetky štandardy tohto parlamentu. No a máme v našich hradoch aj eh, vlastných priateľov Chorvátska, ale aj my ostatní sme ich eh, priatelia a tešíme sa, že sa čoskoro stanú členmi EÚ. Ja súhlasím s tým, že všetky formálne postupy musia byť uskutočnené čo najtransparentnejšie, čo najrýchlejšie. Ja si myslím, že teraz by bola príležitosť znovu otvárať e, kapitoly, ktoré už boli uzavreté. Ale myslím si, že by nebolo na škodu veci, keby sme e, poukázali na niekoľko mm, záležitostí, ktoré e, nová členská krajina bude musieť ešte vyriešiť No na to spravodajca priateľsky otvorene poukazuje a to je niečo, čo môže podporiť aj naša frakcia. Myslím, že by sme mali zdôrazniť aj to, že Chorvátsko draho zaplatilo za svoju, svoje pristúpenie. Ďakujem pekne, teraz pán poslancom nemeckého parlamentu. Už pripravujú ratifikáciu, hovorí predseda opäť. Áno, áno, priateľ z frakcie. Ak dovolíte, stručná pripomienka. Samozrejme podporujem správu Svoboda. My myslím, že v týchto neistých časoch je dobré Eh, vyslať správny signál, hovoriť teda áno, áno, poukázať aj na tie oblasti, kde treba ešte popracovať, napríklad právny štát, štátna správa, problémy s korupciou, ale inak si myslím, že tu aj interná správa komisia z 11. marca, správa o pokroku a tam sa tiež hovorí o niektorých ďalších e, snahách, aby sme sa poučili z predchádzajúcich e, pristúpení. No, figurovalo to naozaj v e, správach o pokroku pre iné krajiny Balkánu je jasné, že si to e, vyžiada istý čas, až potom sa bude dať hovoriť o, o členstve. Ja myslím, že to Chorvátsko bude dobrý príklad, teda, že aj keď to trvá dlho, že dvere ostávajú otvorené a sluby sa plnia. Ja myslím, že sa môžem teda riadiť odporúčaním spravodajcu, teda povedať áno a vyslať ten správny signál. Ďakujem pekne. Teraz v mene komisie pán Lange dostane slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne, ako viete, Európska komisia 12. oktobra vyjadrila pozitívne k pristúpeniu Chorvátska a komisár File ten istý deň na pôde parlamentu to aj odprezentoval v rámci balíka o rozšírení. Ako už odznelo, Chorvátsko je prvá krajina, ktorá e, prešla tým novým e, rozširovacím postupom a určite vzniknú aj isté referenčné hodnoty um, už to odznelo, že to trvalo trochu dlhšie, ale pomohlo to k tomu, že uh, Chorvátsko sme na tejto ceste mohli sprevádzať a komisia eh, v poslednej hodnotiacej správe sa mohla vyjadriť veľmi pozitívne, teda že Chorvátsko je na správnej ceste a je pripravené na členstvo. Eh, táto správa o pokroku bola naviac posledná a Teraz budú e, nasledovať monitorovacie správy. Ak dovolíte, poviem niečo k týmto monitorovacím správam e, v mluvách komisie majú dosť e, silnú alebo jasnú e, úlohu, aby sa sledoval ďalší pokrok Chorvátska. Ako som už povedal, nebude už správa o pokroku, ale budúcu jeseň bude eh, správa o pokroku nahradená eh, monitorovacou správou, bude trošku odlišná od tej správy o pokroku, bude sa hovoriť podrobnejšie o, o pokroku Chorvátska v jednotlivých oblastiach. Na prípravu tejto monitorovacej správy potrebujeme monitorovacie tabulky, ktoré vypracovávame v polročných intervaloch. Tieto tabulky vypracujeme aj na základe informácií, ktoré nám poskytne Chorvátsko, ale využijeme aj iné informácie od mimovládnych organizácií a pokúsime sa mať čo najobjektívnejšie, ferovejšie hodnotu tejto krajiny. Ďalšia monitoracia e, tabulka bude predložená Rade budúci e, mesiac. Budú o nej diskutovať spolu s tou e, poslednou správou o pokroku. Taktiež budeme naďalej viesť dialog s Chorvátskom v rámci e, dohody o stabilizácii a pridružení a koncom tohto roka decembra sa bude konať e, aj zasadnutie Okrem tejto monitorovacej správy a tabulky budeme e, vypracovať aj pôročné správy ku kapitolám, ktoré boli e, videné ako kritické, napríklad číslo 23 základné práva a justícia, ale aj kapitola o hospodárskej súťaži a taktiež kapitola 4 e, spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť zmluva o pristúpení počíta e, s tou možnosťou, aby rada prijala vhodné opatrenia na návrh komisie, ak by Chorvátsko na ceste k samotnému pristúpeniu nemohlo e, rešpektovať e, všetko to, čo musí. Budú aj zasielané skore varovanie, varovania Chorvátsku formou listu, ale to všetko bude v tej monilacej správe. A ešte na záver chcem povedať, že my na komisiu tento monitorovací mechanizmus vidíme ako možnosť spolu s Chorvátmi e, mať akúsi viditeľnú stopu o ich pokroku no, pri príprave pristúpenia. Náš spoločný cieľ je jednoznačne ten, pripravené. to, bola to vzájomná dôvera a vďaka tomu sme našli v našom dôsledku dobré riešenie. Ak dovolíte dve pripomienky z mojej strany, ehm, zároveň na to, čo povedal pán posel, ja som pripravený riadiť sa jeho návrhom, teda spojiť ehm, pod 1 a 16 aby bolo jasné naše pozitívne stanovisko a potom môžeme e, pokračovať e, v tých oblastiach, kde ešte treba vyvinúť úsilie a e, aj nielen tu, ale aj v iných správach musí byť jasné, že to vítame. Najskôr budú tí kolegovia ako, noví kolegovia ako pozorovatelia, no a potom sa ešte aj teším na tie pozmeňovacie doplňujúce návrhy, tie, ktoré by mali znenie skrátiť, ako povedal kolega Posel. Budeme spolupracovať s tieňovým spravodajcom ako vždy a pokúsime sa nájsť kompromisy, aby to bola čo najväčšia jednota kolegyne, aby naozaj podporili túto správu a tým pádom aj to e, samotné pristúpenie, to je dôležité, dôležitý signál. A potom tie monitorovacie správy. My sme sa s tým novým spravodajcom e, zhodnotili, že e, vítame tieto pôročné správy, ale mm, nemala by to byť samostatná činnosť pre náš výbor, jedine, že by boli nejaké závažné ťažkosti pri e, realizácii reforiem. Viem si predstaviť, že by sme e, potom e, v juhovýchodnej Európe, teda v pracovnej skupine pre juhovýchodnú Európu sa tým zaoberali, ale nechceme nejaký permanentný, nejaké permanentné monitorovanie týmto výborom, iba ak by boli nejaké záujmy. Takže teraz sa chcem poďakovať e, tieňovému spravodajcovi aj kolegom, kolegyniam a ja mm, verím, že sa dopracujeme k čo najširšiemu e, konsenzu a prejde aj správa a vyjadrime sa aj za pristúpenie. No a ešte e, k tomu tej sobote pána Poselta, ja si nemyslím, že on bol rád v Štrásburgu, ale urobíme to vo štvrtok. Now, have... Predtým, než skončíme, musím vám e, oznámiť, e, že lehota na e, podávanie pripomienok a pozmeňovacích návrhov je zajtra do 12. hodiny. Takisto sme sa rozhodli, že rozšírime limit na predkladanie pozmeňovacích návrhov o Ukrajine a tam máte čas do 3. novembra 12. hodiny. Takže nech sa páči, pán Brok. Pán predseda, nie je možné to urobiť e, do pondelka, e, do 31. októbra. A ja som hovoril o, ja som hovoril 3. novembra. Ach tak, e, novembra, tak, tak to je v poriadku samozrejme, to je super. Tak zdá sa, že sme dosiahli dohodu v tomto ohľade. Ďalšie stretnutie sa uskutoční v Štrasburgu 24. Eh, medzi 7.15 a 19.15. A to konečné oznámenie je oznámenie, že som vám všetkým eh, veľmi vďačný, že som sa mohol zúčastniť tohto historického stretnutia a eh, zažiť s vami ten historický moment, ktorý momentálne prežívame. A ešte k Chorvátsku, pán Svoboda, pán predseda, či e, pán Brok ostane aj naďalej e, tuto vľavo a ďaleko vľavo, treba povedať. Myslím si, myslím si, že by to e, posilnilo tak lavicu, ako aj EPP do budúcnosti. Áno, tá, takže už sa dá iba na, naozaj zájsť do extrémnej lavice. Ďakujem veľmi pekne za spolupráci a gratulujeme našim chorvátskym kolegom.